mi oznámili, e, že proti poslancovi Hermanovi Winklerovi sa začalo konanie na okresnom súde v Grima a od dňa, kedy bola zrušená jeho imunita 12. apríla 2016, konferencia predsedov schválila